že výbor pre menové otázky nám oznámil, že sa musí skorigovať jedna záležitosť, menovite v texte, ktorý prijal parlament. Táto korektúra je k dispozícii